przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Vážení kolegovia, kolegyne, vitajte. Týmto e, zahajujem e, dnešné rokovanie. Začnem smutnými správami z posledných dní. ETA zabila francúzského eh, policajta. To potvrdzuje, že problém terorizmu zatiaľ nebol vyriešený v Európe v mene eh, mojom aj v mene Európskeho parlamentu. Eh, vyjadrujeme ľútosť nad touto udalosťou a vysielame naše, kondo, naše kondolenčné pozdravy rodine policajta a skutočne treba odsúdiť tých, ktorí ho usmrtili.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 Ďalšia smutná správa. 15 eh, žien, eh, člen, členok, členiek eh, zo skupenia Ženy v bielom na Kube boli zatknuté. Európsky parlament roku 2005 odmenil Združenie Ženy v bielom Sacharovou cenou. Dnes sme myšlienkami s týmito smelými ženami a vyjadrujeme im e, naše, e, naše empatie a pochopenie e, pre ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Takže prejdeme k spoločnej rozprave, ktorá pozostáva z dvoch bodov. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2008 a potom správa o výročnom vyhlásení o eurozóne a verejných financiách za rok 2009. E, je to správa Svena Gigolta a tá výročná správa ECB za 2008 e, je správa Edvarda Skikluna. <clears throat> Našego sprawozdawcę Týmto odovzdávam slovo nášmu spravodajcovi Edvardovi eh, Skiklunovi. Máte slovo. Pán predseda, eh, počas eh, ostatných dvoch rokov sme narazili na veľké výzvy. Výzvy, pre ktoré bola postavená Európska centrálna banka. Snad to bol najnáročnejší rok od založenia